so much. Do we have German? I'm just being confusing here. No, zdá sa, že už nám funguje zariadenie, počujete ma všetci. Na vysielacom kanáli 1 je Nemčina, funguje to, počujeme sa výborne. prejdeme priamo k správe z vlastnej iniciatívy, ktorú na, ktoré autorom je Andreas Schwab o ESVČ, e, teda Európske hospodárske spoločenstvo a Švačiarsko, prekážky plnej implementácii e, spoločného trhu. Takže máme tomu 25 minút a dúfam, že o 15.55 skončíme. Nech sa páči, András, ďakujem pekne, predsednička, kolegyne, kolegovia. Ja musím povedať, eh, že mi je trochu nepríjemné, že sme urobili uh, eh, kehalo okolo tejto správy. Je to správa z vlastnej iniciatívy, ale uh, sa na túto prácu už druhýkrát. Uh, táto dohoda medzi krajinami EFTA a Švajčiarskom je veľmi do, dôležitou, dobre funguje, ktorá aj napriek mnohým interným zmenám v EÚ samotnej, ale aj v krajinách, krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku sa ako nástroj osvedčila, aby sme spoločný trh mohli rozširovať aj na tretie krajiny. Myslím, že sa dá povedať, že táto dohoda krajinám uprostred Európy už by v tejto forme nebola ponúknutá, pretože poskytuje viacero privilégií, ktoré sú vyhradené členským štátom EÚ, ale tak, ako povedal aj kolega Traskovský, e, ktorý správu napísal pred 5 rokmi, je to stabilný základ, na ktorom sa dá ďalej budovať. Súčasne je to ale aj tak, že krajiny EFTA a Európskeho hospodárskeho spoločenstva musia budú mať alebo robiť viac, rovnako ako štáty EÚ, e, implementácia a uplatňovanie, aby implementácia a uplatňovanie európskych práv, európskeho práva bolo zlepšené e, v ich krajinách, pretože e, EFTA to opätovne preukázala vo svojich správach, že podľa hodnotiacej tabulky implementácia stúpla o 2% a v priestore EFTA vo Švajčiarsku sú dva kroky. Poprvé, uznanie ako legislatívy relevantnej pre EFTU, Európske hospodárske spoločenstvo, a potom eh, zapracovanie národného práva a už máme meškanie v prvom kroku, to znamená, že druhý krok, v druhom kroku tiež existujú závažné nedostatky a keď v, na európskom vnútornom trhu E, e, sa má niečo uplatňovať alebo zmeniť, tak to musí platiť aj pre krajiny EFTA. Od poslednej správy kolegu Tráskovského v minulé legislatívnom období sa ukázalo, že Švajčiarsko, občania Švajčiarska 9. februára 2014 v referende v bilaterálnych zmluvách medzi EÚ a Švajčiarskom spochybnili jeden princíp eh, a momentálne sa toto referendum a výsledok referenda zapracúva do legislatívy švajčiarskej a viete, kolegyne, kolegovia, že väčšina poslancov parlamentu túto zmenu vníma eh, negatívne, pretože výhody, ktoré sú spojené s vnútorným spoločným trhom, sú rovnako záväzné ako aj povinnosti, ktoré prijali eh, krajiny EFTA Európskeho hospodárskeho eh, priestoru. A preto myslím, eh, že zásadné v rámci diskusiách o tejto správe, ktorú máte pred sebou a ktorú 7. mája vám ešte detaľnejšie predstavíme na vypočutí, tak v diskusiách bude zásadnou otázka na jednej strane, čo môžeme urobiť na to, aby sme e, zlepšili aplikáciu európskej legislatívy v existujúcich štruktúrách a aj v krajinách EFTA Európskeho hospodárskeho priestoru a po druhé, aká je politická reakcia na iniciatívu pre hromadné pristahovalectvo v Švajčiarsku, čo so sebou nesie hrozbu, že bilaterálne zmluvy, ktoré sú veľmi dôležité pre vnútorný trh, spochybní. E, pokiaľ viem, výbor pre zamestnanosť prijal stanovisko, ktoré zatiaľ nie je preložené, pokiaľ tomu správne rozumiem, a tak aj výbor pre zahraničné veci príjme stanovisko. Obe stanoviska sú veľmi dôležité a samozrejme si budeme potrebovať ďalšej práci. No a za priestorového hľadiska som to nemohol zapracovať do tejto správy, ale po predložení pozmeňujúcich návrhov to tak urobím. A Inak sa teším na pripomienky a poznámky tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Maria Grappini, nech sa páči. Nech sa páči za SAD. Mulțumesc, doamna președintă. Ehm, colegul nostru, Andra, s-a Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Kolega Šváb to eh, dôležité už spomenul pri tejto iniciatívnej správe. No a ja si tiež myslím, že problém Švajčiarska ešte nie je celkom vyjasnený. No ide o referendum, demokratický spôsob rozhodovania občanov, čiže nemôžeme si užívať len výhody, ale aj naopak No a v prípade tejto správy, e, tak ako už bolo povedané, e, to stanovisko oboch výborov treba zohľadniť. Problémy ešte pretrvávajú a v súvislosti plné spolupráce so Švajčiarskom na vnútornom trhu sa to nedá obísť. Viac ako 100 správ tohto druhu sa dalo integrovať, alebo by samozrejme bolo lepšie, ak by sme medzi Európskou úniou a Švajčiarskom mali komplex, keby bola uzatvorená komplexná zmluva, kde by Švajčiari spolupracovali a nejednalo by sa iba o jednotlivé odvetvy alebo sektory no, voľný pohyb osô, potom sa hovorilo problém Chorvátska, sem patrí a vzťahy medzi Európskou úniou a Švajčiarskom sa dajú zlepšiť. A keď, sa budí, keď o tom hovoríme na pracovnej skupine, skupine, tak túto správu vítame aj v záujme zlepšenia vzťahov medzi Európskou úniou a Švajčiarskom. Pre nás ako poslancov e, IMKO. Ďakujem pekne, kolegyňa za EKR. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za jeho úvod veľká časť dohody medzi EÚ a Švajčiarskom, veľká časť tých zmluv bola prijatá bilaterálne a tento prístup mal pokračovať. A tak ako hlavný spravodajca už povedal, je tu meškanie a bolo by dobré, ak by sme dosiahli rýchle pokroky. Najťažšia časť rokovaní je momentálne, ako sa vyrovnáte, s výsledkom referenda z 9. februára 2014 proti hromadnému pristahovalectvu. Naša politická skupina je za subsidiárnu a decentralizovanú Európu a naša strana uznáva referendá podľa švajčiarského e, vzoru a preto vola ľudu musí byť rešpektovaná. Treba pritom zohľadniť dva tematické, tematické okruhy. Poprvé, nefungujúcu európsku politiku pre utečencov, ktorú zažívame teraz v Stredomorí a kvôli ktorej trpí aj Švajčiarsko. Chceme apelovať na Švajčiarsko, aby aj naďalej prispievali k zabezpečeniu európskych vonkajších hraníc a aby sa v budúcnosti zvyšovala. Čo sa týka finančnej krízy v Južnej Európe, tak sme na ich podporu odkázaní. Čo sa týka slobodného pohybu osôb na vnútornom trhu. V lepších časoch by Švajčiarsko nemuselo počítať s takým veľkým prílivom osôb, ako sa to deje v súčasnosti, ale kvôli kríze mnoho ľudí ide do hospodársky silnejších regiónov v rámci EÚ, kde spôsobuje sociálne problémy medzi uh, domácim obyvateľstvom. Napríklad kvôli stúpajúcim e, cenám nájomného v EU a v eurozóne nemôžeme obviňovať Švajčiarov za príčiny e, krízy hospodárskej politiky. Už kríza nie je výsledkom politického zlyhania, e, zlyhania Švajčiarska, ale eurozóny Švajčiarsko, ktoré dodržiavajú svojich suverénnych práv robí politiku pre vlastných občanov, treba preto rešpektovať. My sme ochotní súhlasíte, s pokračovaním rokovaní, sme silné Švajčiarsko a chceme za zlepšenie hospodárskej spolupráce, hlavne eh, v témach energetiky, eh, vložných kapacít, eh, kvôli energetickým zmenám v Nemecku sú pre nás Eh, úložné kapacity na hraniciach s Nemeckom veľmi vítané. Eh, podporujeme eh, snahy o zmeny v zdaňovaní podnikov, ako aj štandardizovanému štandardizované výmene informácií, boju proti daňovým podvodom a z hľadiska súčasných diskusí o dohode TTIP je pre mňa osobitne zaujímavé, aké nové nástroje nájdeme v oblasti zmierovacieho konania a ochrany investícií. Ale som si istá, že sa nám v spolupráci so správodajcom podarí dosiahnuť dobré kompromisy. Ďakujem pekne. Ula Tunes je tieňovou spravodajkyňou. Nie, mi nebude hovoriť kolega. Ospravedlňuje sa kolegyňa, že tu dnes po obede nemôže byť. Vypracovala svoje stanovisko, ktoré prečíta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 Ehm, dohoda s Európskym hospodárskym priestorom je historickým úspechom, čo umožňuje eh, Švajčiarsku a eh, krajinám Európskeho hospodárskeho priestoru eh, vstupovať na spoločný trh, kde je 500 miliónov obyvateľov, ale táto dohoda bola prijatá v inej, v, inej, v inom období a z ohľadom na posledné zmeny a Lisabonskú zmluvu je potrebné je to prispôsobiť aj zmluvu s Európskym hospodárskym priestorom, aby sme zaustili fungovanie z našej perspektívy je dôležité spomenúť, že sú tu, že tu meškanie v inkorporácii právnych aktov. Samozrejme, niektoré eh, sú spôsobené potrebou inštitucionálnej legislatívnej adaptácie, ale meškanie eh, v v tieto meškania ohrozujú homogenitu vnútorného trhu a treba to riešiť. Okrem toho, eh, dohoda so Švajčiarskom sú to ďalšie podmienky, ktoré treba v dohode v Švajčiarskom povedať. Štyri základné slobody sú základom slobodného trhu a preto populistická kampaň v roku 2014 o hromadnej emigrácii bola veľmi znepokojúca. Sloboda pohybu je právo zaručené všetkým občanom Európy a všetky politiky, ktoré súvisia s slobodou pohybu, musia aj koherentné, vnímané v koherentným a socioekonomicky udržateľným spôsobom. Vítame správu pána Švába a kolegyne sa teší na ďalšie diskusie detálne o tejto správe a tiež v súvislosti s nadchádzajúcim vypočutím na pôde výboru. Ďakujem pekne. Chce ešte niekto sa vyjadriť v mene zelených a GUE? Áno, Pascal. Uh, Prepačte, nemám na zozname vás. Nech sa páči. Mon polever, puisque, puisque nous som... zo zelených veľmi rýchlo chcem poďakovať za vykonanú prácu, tak ako to urobil Andreas. Gratulujem, že nastojil na význame spolupráce a integrácie týchto krajín nemáme väčšie problémy, zdieľame všetky body, ktoré tu boli spomenuté. Mrzí nás rozhodnutie islandskej vlády a že je tam vysoká miera deficitu pri transpozícii k tej švajčiarskej migračnej politike. Zdieľame poznámky, ktoré urobil spravodajca možno predložíme jeden pozmeňovací návrh, pokiaľ ide o fiskálnu konvergenciu, konvergenciu so Švajčiarskom. A v bode 1, neviem, či je to problém prekladu, e, je tam znenie, ktoré je dvojznačné, ako keby táto dohoda bola hlavnou hybnou silou ekonomického rozvoja a mala by sa dosiahnuť tým, e, teda, že by sme mali rozširovať jednotný trh aj do tretich krajín. Myslím, že toto nie je náš cieľ. Ja si myslím, e, že to je otázka znenia textov a na tom sa zhodneme to, čo je tam v obsahu. So now, Ďakujem pekne. A teraz Katrin Štáler. Ďakujem veľmi pekne nášmu spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Myslím, že správa pána, Štálera, eh, pána Švába je dobrým prehľadom o situácii. Je dôležité eh, rozlišovať, ako ste to urobili, eh, medzi dohodou z ETA a vnútorným trhom a tiež, tak ako hovoríte v niektorých bodoch, o meškaní implementácie, no a na parlamentných zasadnutiach a stretnutiach, ktoré sme mali s krajinami EFTA a Švajčiarskom, ako pozorovateľskom krajinou je veľmi dôležité E, v Norsku na zasadnutí sa hovorilo o meškaniach a o tom, čím sú spôsobené a čo treba prijať na ich prekonanie. No a čo sa týka Švajčiarska, bod 14 vášho stanoviska, myslím, že je veľmi dôležité. Je dôležité zdôrazniť tiež, že na rozdiel od niektorých pripomienok, tak ako hovorili poslanci, tak toto je, toto je priamy útok na so talianských občanov, ktorí pracujú eh, v, v Švajčiarsku a treba to monitorovať. A preto stretnutie 12. júna s Euró- delegáciou Európskeho parlamentu a na Švajčiarskom tam sa zúčastní, to bude veľmi dôležité. A budeme hovoriť o vašej správe. Andrea, myslím, že to je veľmi jasné. A zasadnutie 7. mája, ako viete, tak ja bohužiaľ tam nebudem z istých dôvodov u nás doma, ale toto zasadnutie bude veľmi dôležité, stretnutie bude veľmi dôležité pre vypočutie, ďalšie vypočutia a dúfam, že sa podelíte s nami o výsledky rokovania. Takže ďakujem veľmi pekne, myslím, že to je veľmi aktuálne a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu. Okay, I, I just want to make že tak je jedna taká rýchla vec. Ďakujem za vašu správu. Myslím, že je to dôležité, aby náš výbor pozorne sledoval, čo sa deje s legislatívou, no po tom, čo ju odhlasujeme, no či sa transponuje do zákonov a či sa implementuje. A ak tam bude e, problém, že ak e, legislatíva nebude transponovaná do národného práva, a tak e, niečo je nesprávne a treba to e, pochopiť. No a keď niektoré skupiny krajín netransponujú zákony tak, ako niektoré iné, tak treba z toho vyvodiť dôsledky. Ale e, výbor má tiež veľmi špecifické kompetencii pre vnútorný trh a ja opätovne som požiadala sekretariáta, povedzte mi tie oblasti, v ktorých máme kompetencie. Máme kompetenciu a zaoberať sa voľným pohybom tovarov, vrátane technických štandardov, právo založenia, poskytovania služieb, fungovanie vnútorného trhu a nemáme koordináciu v oblasti voľného pohybu osôb v rámci tohto. Takže musíme sa posnažiť mať taký citlivý prístup oblastiam, ktoré mal prediskutovávať výbor pre zamestnanosť a občianske slovo, pretože inak, že keď sa budem snažiť a obhajovať naše kompetencie a v iných témach, tak som obviňovaná toho, že prekračujem naše kompetencie. Takže opätovne vás žiadam, prosím, je to veľmi citlivá otázka, viem, že ľudia majú vyhranené názory a viem, že to je iniciatíva, o ktorej chcete hovoriť, ale treba, alebo nesmieme zabúdať na to, že vždy, keď sa miešame do kompetencií ďalších výborov, tak to oslabuje moju úlohu, keď sa snažím obhajovať naše oblasti. My môžeme hovoriť o vnútornom trhu, čo sa týka tovarov, služieb, a zaistenie toho, aby krajiny implementovali legislatívu v tejto oblasti. Takže opätovne musíme sa držať eh, prílohy 7 rokovacieho poriadku eh, parlamentu a eh, kompetencií výboru pre vnútorný trh. A pomôžte mi zostať v rámci našich kompetencií. Ďakujem pekne. A teraz za komisiu Jan Luka Gripa. Nech sa páči. Thank you. Thank you very much for the floor. Ďakujem pekne za udelenie slova. Ja som z SVČ, ale budem hovoriť aj v mene Európskej komisie. Ďakujeme za udelenie slova, ďakujeme za krátky prehľad správy. My e, predstavíme obsah tejto správy v krátkosti. Je to v súlade so závermi rady o homogénnom rozširovaní jednotného trhu a s tým, čo bolo 16. decembra 2014 zverejnené. My to vítame a budeme samozrejme s vami spolupracovať. Ďakujem. Um, rapporteur, would you like to... Spravodajca, chceli by ste sa ešte vyjadriť? Ďakujem, pani predsednička. Ponajprv by som sa rád venoval na konci rozpravy trom bodom, než ešte prejdeme k ďalšiemu bodu. Poprvé, ďakujem srdečne všetkým kolegom a kolegyniam, ale aj sekretariátu a komisii za príspevky. Ja dúfam, že v nasledujúcich mesiacoch to ešte prehlbíme a urobíme z toho jeden kompaktný celok. Po druhé, veľmi ma teší, že páni kolegyňa Styler, Pascal Duron a aj ty, milá Vicky, pani predsedníčka, že ste e, tému, e, téme e, presadzovania implementácie AKI a rozsudkov Európskeho súdneho dvora si vzali za svoje. Myslím si, že toto je ten centrálny prvok, ktorému sa musíme menovať. Sekretariat EFTA v 35. vestníku poukázal na túto e, tému a táto tematika sa Švajčiarska sa nás e, dotýka. Samozrejme, že spoločne s predsedníctvom sa tomuto musíme venovať aj v prípade tretích strán, tretích krajín. Po druhé, objavil sa okrem množstvo argumentov v súvislosti so Švajčiarskom. Samozrejme, že je táto krajina zvláštnym prípadom, pretože e, nie je členskou štát, členským štátom EÚ, avšak e, má porovnateľnú pozíciu a e, plne súhlasím s predsedničkou, ak vraví, že nejde o free movement of people, voľný pohyb osob, ale pani predsednička, vaša vlastná politická skupina tam spôsobila zmetok, pretože v Švajčiarsku práve, že nejde o voľný pohyb osôb, ale ide o voľný pohyb služieb a e, pracovní právnikov a takto potom vznikajú určité nedorozumenia vo Švajčiarsku, pretože ak by tam neexistovali žiadne pracovné miesta, nemohli by imigranti, respektíve e, pracovní migranti prichádzať do tejto krajiny. Ide o problém vo voľnom pohybe, o problém s imigrantmi, o mnoho menej než o problém s pracovným trhom, pretože ak by Švajčiarsko chcelo zmeniť túto situáciu, same by tak mohlo urobiť, potom by nemuseli dávať k dispozícii tieto pracovné miesta, pani predsednička. Ak vy sa chcete pridržať veľmi jasne rokovacieho poriadku, samozrejme máte pravdu, nám ide o zabezpečenie jednotného trhu a výsad, ktoré s tým súvisia, a to nie len v EÚ ako celku, ale aj v tých tretich krajinách, ktoré spomenula Pascal Duron, s ktorými môžeme dosiahnuť vysokú mieru integrácie, pretože sa tieto samé rozhodli, že sa nechcú zúčastňovať na vytváranie legislatívy v inštitúciách EÚ, ale chcú profitovať z výsad jednotného trhu. Všetko ostatné by protirečilo zmluve a preto my sa zasadzujeme za to, aby členské štáty a komisia našim priateľom a susedom vo Švajčiarsku a ďalších krajinách dali najavo, že tieto Opatrenia e, majúce za cieľ blahobyt e, sa dajú presadiť len vtedy, ak budú dodržané podmienky na oboch stranách a toto by malo byť aj cieľom práce tohto výboru. Ďakujem. So, um... Dobre teda budeme mať verejné výpočutie 7. mája. 12. mája je konečná lehota pre um, predkladanie pozmeňovacích návrhov a 22. a 23. Tam sa bude rokovať o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. 16. júla sa bude hlasovať. Ďakujem vám zatiaľ. up time, we can do a quick... Aby sme sa zmestili do časového režimu, ja sa snažím toto rýchlo usporiadať. OK, we're moving on. Dobre teda, pokračujeme správou o osobných ochranných pomôckach. Vicky Ford je našou spravodajkyňou. E, pani spravodajkyňa, ste pripravená? Áno. došlo k výmene názorov, ktorá sa diela e-mailom s ostatnými, s ostatnými skupinami. Ďakujeme, že ste našli možnosti kompromisov. Ide najmä o dve oblasti. Po prvé rozsah pôsobnosti a po druhé zjednodušený proces pre obnovovanie eh, certifikátov typového schvaľovania v rámci EU. Čo sa týka eh, certifikátov typového schvaľovania, tak máme tu niekoľko odporúčaní od komisie. Um, je tu požiadavka, aby to bolo jasnejšie, pretože um, zásadné stanovisko EPP v tejto súvislosti sa nezmenilo. Mala by sa, sa celý postup vydávania týchto certifikátov zjednodušiť. Po druhé, rozsah pôsobnosti. Ako si isto spomeniete, tak text komisie navrhoval rozšírenie rozsahu pôsobnosti aj na určité domáce produkty, ktoré predtým neboli upravené. A v kompromisoch bolo navrhnuté také riešenie strednou cestou medzi tým, čo bolo požadované a čo sa naozaj stane. Čiže remeselné a dekoratívne výrobky sa neocitnú v rozsahu pôsobnosti. My navrhujeme, aby domáce výrobky, napríklad rukavice e, na pranie a podobné výrobky tam boli pokryté. E, napríklad odevy e, tam budú pokryté, pretože nie je to len módny výrobok, ale ide aj o ochranu osobnú a čo sa týka výrobkov, ktoré osoby majú chrániť pred teplom, tak ak e, tento výrobok bude jasne uvádzať, že toto vás môže ochrániť pred teplom, ak to bude um, odolné voči teplu, tak vtedy by sa mali pokryť rozsahom pôsobnosti, ak tam takéto vyhlásenie nebude, že sa bude jednať len o dekoratívny predmet, tak v tom prípade to nebude pokryté rozsahom pôsobnosti. Čiže mal by sa celý tento postup posilniť a malo by to byť upravené len v tých oblastiach, kde to naozaj potrebujeme, takže túto informáciu ste dostali. Ja si myslím, že väčšina vecí sa tu už objavila na programe. Čo sa týka SA, D, tak myslím, že pani Tieňová spravodajkynia tu nie je eh, dnes popoludní, ale snak budeme pri najbližšej príležitosti eh, možnosť ešte prezentovať pozmeňovacie návrhy zatiaľ. Ďakujem. So this... Dobre, teda prvým tieňovým spravodajcom je pán Armo, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rád na úvod povedal, že e, som e, e, vďačný za dobrú spoluprácu pri vytváraní tohto kompromisného pozmeňovacieho návrhu. Tieto kompromisy sa mi do veľkej miery páčia, súhlasím. Aj to, čo sme definovali, bol by som za to, aby sme to zapracovali do textu. Niekoľko stručných pripomienok v kompromisnom návrhu 1, to je len malá technická pripomienka, je uvedené covered by this directive, ale my robíme nariadenie a nie smernicu, čiže toto by sa malo zmeniť na slovo nariadenie a v poslednej vete v tomto kompromisnom návrhu, ktorá sa odvoláva na prílohu 1 968 ja tomu celkom nerozumiem, čo sa touto vetou myslí, pretože môjim e, pôvodným zámerom bolo, aby všetky tie veci, ktoré nie sú momentálne definované v rozsahu e, pôsobnosti, aby sa tieto mohli definovať neskôr delegovanými aktami. Aj tu v rámci výboru sme o tom diskutovali Teraz sa však rozsah pôsobnosti veľmi striktne a úzko definoval, čo ja podporujem a je tam však eh, doplnená taká veta, o ktorej si neviem presne um, um, vysvetliť, um, čo je ňou mienené, tak preto otázka pre spravodajkyňu, aby nám to prosím v krátkosti vysvetlila. Ja som rád tomu, že sa včas na správnom mieste ukazuje e, v texte, že rozsah pôsobnosti je upravený podľa prílohy 1. Toto nám vytvára určitú právnu istotu, pretože tým pádom je e, tá transparentnosť lepšia. K reflexným prvkom tento návrh sa mi veľmi dobre páči, to je rozumné a potom existuje určitý zlomový bod, to nie je rozsah pôsobnosti, ale doba platnosti. My sme napísali nový text, aj v pozmeňovacom návrhu je to už obsiahnuté. Ja som premyšľal o tom, ako dlho, na akú dlhú dobu by sa mala doba platnosti nadefinovať. V pôvodnom texte komisie napísaných 5 rokov, avšak bez zjednodušeného postupu, ak sa nič nezmení. Maším návrhom, mojim návrhom bolo, aby to bola minimálna lehota. Návrh spravodajkyne, a toto bolo definované potom aj ako kompromisný návrh, je aby sme z toho robili maximálnu dobu platnosti, ale pri výrobkoch, ktoré nemajú obmedzenú životnosť, by toto potom otvorilo možnosti pre kontrolné miesta, certifikačné miesta, aby e, sa e, tento cyklus ich životný skrátil a to by potom skrývalo nebezpečenstvo, že opakovane je potrebné štartovať certifikačné e, procesy, čo by znamenalo vyššiu administratívnu záťaž. A bolo by to pre certifikačné orgány finančne veľmi zaujímavé. Toho som sa obával, pretože ak to predlžíme na maximálnu možnú dobu, teraz je to však tak, že určité osobné ochranné pomocky e, jestvujú, ktoré majú len krátku životnosť, čiže 5 rokov by sme tam mohli zvážiť, ale toto sú také prvky, ktoré by sme mali zohľadniť. S maximálnou životnosťou by som ešte mohol súhlasiť, možno by som prišiel s takým návrhom, ktorý by e, potom odstránil moje pochybnosti o tom, že by po dvoch, troch rokoch e, sa mohol potom opakovať celý certifikačný proces a administratívna záťaž by sa navýšila, čiže myslím si, že to, čo bolo definované ako kompromis, by nám mohlo vyhovovať a chcem sa poďakovať príslušným e, kolegom a aj kolegyni Ford. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, pán Arimont. Ja by som sa eh, rada len spýtala, či to je niekto, kto sa vysloví v mene Karen West. Ak nie, tak ďakujem. A teraz odovzdávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Uh, uh, merci a Vicky po... Mm, ďakujem Vicky za veľmi zaujímavú spoluprácu spolu s tieňovými my naozaj veľmi vášnivo podporujeme všetky kompromisy, ktoré boli uzavreté, vychádzajú z pozmeňovacích návrhov všetkých, ktorých predložili od prvého kompromisu, ktorý sa týka rozsahu pôsobnosti, kde je veľmi jasné rezume. Treba brať do úvahy, že to, čo je naozaj skutočne potrebné, mali by sme byť pragmatickí a nemali by sme ísť za hranicu rozumného a všetky výrobky nášho každodenného života od momentu, keď výrobca tam e, nežiada nejaké špecifické požiadavky, tak nie je potrebné, aby sme zachádzali do nejakých ťažkých e, kritérií rozsahu pôsobnosti. Tam súhlasím aj s tým, čo povedal kolega z EPP. Nejde tu o to, aby sme tu uvarili nejakú olovenú oponu nad celým týmto rozsahom pôsobnosti. A preto tie kompromisy v rozsahu pôsobnosti sú spokojivé. K tomu bodu, ktorý spomenula Vicky, tie dekoratívne prvky, ktoré sú reflexné, žiariacie, fluorescentné a tak ďalej. Ide o to, akú majú funkciu, a je veľmi dôležité, ako k nim budeme pristupovať. Niekedy tento text by mal uľahčiť prístup, môžu tam byť nejasnosti, čo je limit medzi módou, čo je vlastne móda a čo je e, skutočné užívanie výrobku, tak tá hranica môže byť nejasná, ale musíme jasne e, stanoviť to, čo je len modná záležitosť, dekoratívna záležitosť a e, čo má iné úlohy a čo má teda ochranné účinky. Dĺžka trvania osvedčenia je to číslo 4 kompromis. To nie je vôbec jednoduchá téma, práve naopak chápeme stanoviska všetkých zúčastnených. Podľa mňa predložený kompromis je dobrý, A diskutoval by som možno to, čo povedal kolega z EPP. Ja si myslím, že ako protiváhu k tomu, že sa navrhuje veľmi zjednodušený postup, tak treba podľa mňa ostať na tom termíne 5 rokov ako maximum a nie minimum. Musíme mať aj nejaké záruky, ak vzhľadom na nové vedecké poznatky nebude nič nové. A ak priemyselník výrobca nezmení výrobok, tak zjednodušený postup, tak ako sa navrhuje, je naozaj veľmi, veľmi jednoduchý. A nemyslím si, že by to mohlo viesť k nejakému zneužívaniu sprostredkovateľov, ktorí by mohli vnúcovať nejaké dodatočné záťaže pri takýchto spotrebiteľských výrobkoch. Ja si myslím, že kompromis ide týmto správnym smerom. A je dobre, že je to tak. Malá otázočka na Viki ako spravodajkyňu. Navrhol som jeden pozmeňovací návrh o ochrane motocyklistov, keďže aj ja mám motorku už od mojich 14 rokov a ja si myslím, že to je vec, ktorú treba vylepšiť. Tie ochranné odevné prostriedky, tam tie ochranné prostriedky, ktoré dávame, e, a ktoré teraz existujú na tých odevoch, mali by byť ich súčasťou, pretože keď vyhodnocujeme tie e, ochranné prostriedky, ktoré sa nedajú odobrať, to nie je samo sebe dostačujúci prvok záruky, pretože ak e, keby sme dali napríklad, dáme si bundu alebo niečo, tak bunda pri nejakej nehode alebo niečo jednoducho môže sa vyzliť alebo niečo môže sa proste presunúť. Takže ja by som tam začlenil také bezpečnostné prvky, ktorými sa nedá hýbať. To je moje rezume. Ešte raz e, gratulujem k vykonanej práci a teším sa z tohto textu. Thank you, Mr. Roche. Ďakujem, pán Rošfor. Zdá sa, či uh, pán Maštálka je tu. Pán Durán, prosím. Merci beaucoup, très rapidement. Ďakujem veľmi rýchlo. Zdieľam a samozrejme e, ďakujem najprv spravodajkyni Zdieľam to, čo povedal predrečník, takže môžem ísť veľmi rýchlo a ja som už motorkár veľmi dlho. Áno, musíme stále dávať pozor, aby bezpečnosť bola zabezpečná a nebola len virtuálna. Rovnováha sa, myslím, dosiahla tým zjednodušeným postupom. Ja si myslím, že ten výsledok je naozaj vyrovnaný a treba ostať pri tomto kompromise. Ale som skeptickejší k tomu rozsahu pôsobnosti, ktorý je podľa mňa zložitejší pri aplikácii a trochu um, právnej neistoty. Mám pocit, že tam je, ale globálne by som mohol povedať, že bravo Vicky, tá práca bola vynikajúca. Thank you. Ďakujem pekne, pán Duran. A teraz pani Grapini. Mulțumesc mult. În primul rând, vreau să felicit pe Vicky, raportoarea și raportorii din umbră. Ďakujem, môžem Vicky pogratulovať aj spravodajcom z ostatných politických skupín. Ide o nariadenie, ktorý, eh, ktoré na prvý pohľad nevyzerá veľmi dôležité, ale v každom prípade oni urobili takú detailnú a podrobnú analýzu a máme tu taký návrh správy, ktorý je naozaj veľmi dobrý pre tieto ochranné osobné prvky a prečo som chcela vystúpiť, pretože sa hovorí o rozsahu pôsobnosti. Vicky dala príklad tých reflexných prvkov, či pásov, či sú len dekoratívne, alebo či majú ochranu úlohu. Keďže e, témou správy sú ochranné prvky, tak musíme zadefinovať veľmi jasne rozsah pôsobnosti zadefinovať tie, ktoré tam spadajú a vylúčiť tie, ktoré sú len dekoratívne. Ak je to len nejaká dekoratívna páska, reflexná páska, keď ja si ju dám na nejakú bundu, tak e, čo dosiahnem? Samozrejme, možno zvýšim trochu bezpečnosť, napríklad v doprave a v premávke, ale to, čo urobili spravodajcovia, tak urobili veľmi dobre upresniť rozsah pôsobnosti. Napríklad prílba motorkára jasne zadefinovať treba a z akého materiálu má byť e, táto prílba vyrobená, aký tlak musí zniesť. Ale tá odrazová páska samozrejme nikoho neochráni, ak odpadne. Keď hovoríme o individuálnych ochranných prvkoch, musíme teda vylúčiť prvky, ktoré sú len také vedľajšie, ktoré síce napomáhajú zvýšeniu bezpečnosti, ale e, proti ničomu v skutočnosti neochraňujú. A pokiaľ ide o termín platnosti týchto osvedčení alebo certifikátov, mali by sme dosiahnuť nejakú zlatú strednú cestu, ak životnosť je vyššia než tá, ktorá sa navrhuje, tak potom tu môže byť problém. Mali by sme stanoviť nejakú minimálnu dobu platnosti, ale bez pochyby spravodajcovia sa dohodnú. Nástojím rozsah pôsobnosti sa musí obmedziť len na tie prvky, ktoré skutočne prinášajú bezpečnosť a nielen tie, ktoré sú, a teda nezačleniť tie, ktoré sú dekoratívne a len mimochodom ešte môžu prispieť k bezpečnosti. Ďakujem pekne. Pani spravdákyňa, chceli by ste ešte odpovedať, alebo chcete skôr, aby sa komisia vyjadrila? Okay. Can I bring in the commission, if that's okay? Thank you. Yes, I see. Yes, uh, thank you. commission, thank you for the work done for the compromise amendments. Uh, I'll be short. Uh, bit... No, ďakujem. Stručne zastupca Európskej komisie. Chcel by som poďakovať v mene Európskej komisie za odvedenú prácu aj za tie kompromisy, ktoré boli vypracované. K rozsahu pôsobnosti, ako viete, my máme určité výhrady k tým kompromisným pozmeňovacím návrhom, pretože komisia navrhuje odstrániť tie rukavice či už ohňovzorné, alebo tie, ktoré sú na umývanie riadu. Ja si myslím, že táto výnimka by sa mala odstrániť, ale ako už bolo povedané, podporíme akúkoľvek snahu o kompromis a teda o takú snahu, ktorá bude z našej strany priateľná aj pre kolegov kompromisná verzia od tých reflexných e, fluorescentných prvkov. Tuto ten kompromis podporujeme, pretože nastoluje naozaj väčšiu jasnosť a myslíme si aj to, či zmienka o kontakte s vodou, aj to je podľa nás vítané. Pri tých certifikátoch všeobecne tie pozmeňovacie návrhy podporujeme, len upozorňujem na jednu drobnosť a síce je to skôr slovná formulácia Ide o tretí kompromis, hlavne odsek 7.5a, kde sa hovorí, že tie certifikáty sa budú automaticky obnovovať u tých celoeurópskych typov či výrobkov, ale my ešte zatiaľ nemáme postup pre automatickú obnovu nejakého certifikátu a neviem, či tým nemyslíte ako automatically, teda automaticky ale treba to viacej upresniť v znení. Je ešte spravodajkyňa pani Vicky Ford. Ona sa pýta, kde je to automaticky, to slovičko. Tretí odstavec od konca 75a. Začína to kedykoľvek notifikovaný orgán potvrdil zmenu a tak ďalej a tak ďalej a potom automaticky predlží platnosť a testu. Tá automatickosť by zo všetkého urobila zložitejšiu záležitosť, než je to. Áno, spravodajkyňa. Áno, asi je to tam zbytočné. Vrátim sa k niektorým bodom, ktoré tu boli nadnesené. Všetky boli skvelé tie pripomienky, ten článok 17 a pozmenujúci návrh k vymazaniu textu z článku 17. Tam sa hovorí doslova jednou vetou, že OOP by mali byť klasifikované v rizikovej kategórii, ktorá bude obsiahnutá v prílohe číslo 1 a komisia nás žiada, aby sme to vymazali, pretože to bude inde. Otázka je, ak to chcete vypustiť, no dobre, keď nie, aj tak budem spokojná. Aj v tých prílohách sa hovorí, o tých prílohách sa hovorí aj inde v texte, takže to nie je až také podstatné. A teraz maximálna, respektíve minimálna doba platnosti. Či všetky certifikáty by mali mať dobu platnosti minimálne 5 rokov, alebo každý ten certifikát by po minimálne 5 rokoch e, automaticky prestal platiť. Niektorí kolegovia hovoria, že tam e, je potrebné mať maximum, niektorí hovoria, že minimum. Mali by sme si to ešte prediskutovať, možno môžeme navrhnúť maximum 7, minimum 5 alebo nejaké jedno až dva ročné minimum, možno to bude vhodnejšie u niektorého výrobku, z nejakého odvetvia, ktoré sa veľmi rýchlo vyvie. Ja na to nie som odborník, o tom by sme možno mohli aj hlasovať. Predložíme viacero návrhov a budeme sa tým ešte zaoberať aj v trialogu. Ale tam je, myslím, riešenie veľmi blízke. Tie cyklistické prílby, áno, to je práve ten typ ochranného prostriedku, ktorý sa musí posilniť, musí to byť veľmi robustné, ak si spomínate, tie staré cyklistické prilby, tie sa už upravovali inde, v inom texte. Áno, ono tu ide o vestu a nielen o prilbu. Mhm. Dobre, oba tieto prvky. Teda ešte by som rada pripomenula všetkým, že našim cieľom je zjednodušenie existujúcich postupov, aby bolo jednoduchšie identifikovať ekonomických hráčov v tom reťazci a aby tá existujúca legislatíva, ktorá pri týchto prostriedkoch platí, nezabúdajme, že to už je 20 rokov staré, takže tá už je s nami veľmi dlho a ona napríklad vylúčovala po celú tú dobu ochranné rukavice, ktoré sa používali v domácnosti. Nikto to zatiaľ nespochybňoval, nikto nehovoril, že by tam bola právna neistota. Ale my sa budeme snažiť to právne zakvalifikovať, pretože ak nejaké rukavice tvrdia, že ochránime vás, tak by to, mala, tak by to malo spadať do tohto rozsahu pôsobnosti bez akýchkoľvek komplikácií. Vypočula som si všetky poznámky kolegov, ale pokúsime sa to objasniť, aby sme, aby sme mali podporu väčšiny a, všet, a zvyšok vyriešime e, v trialógu. Ďakujem a teraz znovu si vymeníme miesta za predsedníckým stolom. The next file is the um, opinion by... Nasledujúci bod programu, to je správa Jens Nielsen šírenie satelitných údajov získaných pozorovaním Zeme na obchodné účely. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, preskočila som dve stránky. Tak ešte ďalší bod tu máme. Vplyv vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné kapacity v Európe Náš výbor má právomoci k tým verejným tendrom obstarávaniu a nie k celému obrannému trhu. Dám slovo Ildiko Galpels, ktorá je spravodajkyňou. Nech sa páči. Ďakujem. Budem hovoriť po maďarsky. Ja som veľmi rada, že bolo predložených toľko pozmenujúcich návrhov, dokopy 76. A väčšina z nich doplnila pôvodný návrh. Sú vynikajúce. Rovnako som veľmi rada, že sa shodneme s väčšinou kolegov, pretože vidím, že všetci ostatní kolegovia so mnou súhlasia v tom, že sa, že sa mali, malo zmeniť poradie priorít. Doteraz snahy zjednotiť opäť neboli úspešné v rámci EÚ. Ten dopyt na obranu trhu je veľmi fragmentovaný. A bohužiaľ je tu ďalší, ďalší faktor, ktorý nepomohol zjednotiť roztrieštenú dopyt a to tiež, že plány a projekty rozvoj schopnosti Európskej agentúry pre obranu neboli skutočne úspešné. No a preto si myslím, že treba spustiť proces revízie európskej obranej politiky a potrebujeme koordináciu na európskej úrovni, koordináciu národných plánovacích procesov, pretože inak sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele. Samozrejme, uvedomujem si skutočne, že toto bude veľmi dlhý proces, veľmi dlhá cesta, máme veľa práce a preto potrebujeme zvoliť tie najdôležitejšie priority a tie sú postupy verejného obstarávania ale oni tiež patria do pôsobnosti výboru IMKO. Myslím, že sa nám podarilo predložiť veľmi dobré kompromisy. Som veľmi rada, že mnohí kolegovia sú na túto oblasti odborníci. Predložili viacero pozmeňujúcich návrhov k tejto téme a ja súhlasím s tieňovými spravodajcami socialistov ALDE, Zelených a EKR. Úplne s nimi súhlasím, keď tvrdia, že pre členské štáty je veľmi dôležité transponovať smernicu 2009-81-EC. E Oni potrebujú, ale je potrebné transponovať túto e, smernicu v úplnosti a takým spôsobom, aby výnimky boli obmedzené na minimum a tak sme obmedzili rôznorodosť pravidel verejného obstarávania v rámci EÚ. Ja upozorňujem na článok 346 eh, zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo je, ktorý je o výnimkách. Boli by sme radi, keby tieto výnimky sa uplatňovali len vtedy, keď budú eh, náležite odôvodnené v praxi. A rovnako vyzývam komisiu, aby posilnila svoje snahy vytvorila rovnaké podmienky na obranom trhu a aby obmedzila praxe, ktoré narúšajú trh, tak aby sa uplatňovali len v odôvodnených prípadoch. Ja sama som veľmi rada, že pozmeňujúcich návrhov mojich kolegov e, sú uvedené nové typy postupov verejného obstarávania. Existuje ich skutočne veľa a myslím, že toto je jedna z oblastí, kde by sme mohli urobiť oveľa viac. Mohli by sme využiť nové možnosti a myslím teraz na zoskupovanie kritérií, využívanie moderných IKT technológií alebo zintenzívnenie výskumu a vývoja Existuje druhý zoznam týchto aspektov a myslím, že to, čo som povedala, pekne ilustruje to, čo myslím. Nové typy postupov verejného obstarávania by sa dali využiť na zníženie nákladov a administratívnej záťaže. A čo sa týka narúšania trhu, myslím, že je veľmi dôležité postupne tieto narúšania odstraňovať krok za krokom. No a myslím, tu členské štáty, ktoré by sme chceli zapojiť do činnosti Európskej obranej technologickej bázy, tie by mali byť integrované s ďalšími nástrojmi a myslím, že to by pomohlo odstrániť súčasnú fragmentáciu. Samozrejme si veľmi dobre uvedomujem, že národné vlády by s tým nesúhlasili. Ja vidím, že národné vlády chcú prioritizovať národný obranný priemysel tak, aby vytvárali pracovné miesta a podporovali vlastné investície samozrejme ale súčasne som presvedčená o tom, že dobrá koordinácia by dokázala zlepšiť efektivitu na európskej úrovni a Európsky parlament a my ako jeho poslanci by sme to mali podporiť a súčasne chrániť hovorí hodnosť údajov a utajenie údajov, ale treba si uvedomíte, že sme vzájomne prepojení a vzájomne závislí. No a je to práve obranný priemysel, kde táto závislosť je jasne viditeľná. Samozrejme, každá minca má dve strany a je ťažké vyrovnať sa s týmito dvoma skutočnosťami, ale rada by som požiadala kolegov, aby dokázali prekonať osobné presvedčenie alebo národné záujmy, pretože to by bolo spoločné stanovisko výboru IMCO a my potrebujeme v každom prípade zlepšiť možnosti priemyslu zo so strednodobého a dlhodobého hľadiska. Preto treba prekonať fragmentáciu trhu. A ja preto žiadam kolegov, aby podporili kompromisné pozmejúce návrhy aby sme vytvorili stanovisko, ktoré reflektuje naše spoločné myslenie, spoločné pozície a ciele. Ďakujem pekne. I don't think any of... Uh, myslím, že nie je tu ani jeden z tieňových spra- z spravodajcov ale za kolegyňu Gutierrez eh, prehovorí kolegyňa Katrin Styler. Áno, ďakujem pekne. Eh, spravodajkyňa, eh, tieňová spravodajkyňa sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť. Ja som bola požiadaná, aby som povedala pár vecí, takže prečítam správu, ktorú som dostal. Ďakujeme spravodajkyni za vynikajúcu prácu a spoluprácu Väčšina kľúčových bodov SAD už je súčasťou kompromisného balíčka. Rado by som zdôraznila konkrétne nasledovné. Vítame zaradenie kompromisného návrhu 1, ale poukazuje sa a citujem, že pri, poukazujem na to, že prijatie strategických aktivít Európskej rady v decembri 2013 nevyústilo do špecifických opatrení vrátane úzčej spolupráce e, medzi rôznymi aktérmi spoločnej e, obrannej a bezpečnostnej politiky. Kompromise 3. E, vítame zaredenie následovné, že respektuje úzšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a proti publikácii snácha, ktoré budú mať aj priamy vplyv na rôzne sektory, ktoré sú vzájomne prepojené, rovnako s názorom a posilnenia moderného, integrovaného a po, obraného priemyslu v Európe, kompromisy 5 a 6. Vítame špecifické uvedenie malých a stredných podnikov. To je my vítané v súlade s týmto, čo povedala spravodajkyňa. Však e, existuje viacero bodov, ktoré naša skupina o ktorých hovorila naša skupina, ktoré nie sú v kompromisnom balíčku a ktoré považujeme za dôležité a ktorý by sme chceli dostať e, nejakú podporu. A rada by som hovoril o viacerých z týchto bodov. Poprvé to je otázka e, dopadu hospodárskej krízy a spôsobenie e, škrtania európskych obranných rozpočtov a čo neumožnilo, aby európsky obranný balíček, aby obradný balíček splnil svoj účel. Preto potreba koordinácie snaha dosiahnuť e, koordináciu v e, schopnosti obranej a bezpečnostnej politiky a vyhybať sa duplikácie je dôležité. E, tiež vyzývame členské štáty, aby využívali nástroje, ktoré sú súčasťou smernice 2009 81 ako výcvikové centrá a ďalej dobré uplatňovanie smernice 2009-81 eh, a 2009-48 eh, pre malé a stredné podniky. O dodávateľskom reťazci musíme zajistiť, aby malé a stredné podniky lepšie pochopili dodávateľský reťazec, aby mali prístup k zákazkám. Eh, tými spravodajcovia aby to chceli viacej zdôrazniť. A na záver k otázke účelu a modernizácie verejného obstarávania Hovorili ste eh, o elektronickom verejnom obstarávaní, to je veľmi dôležité a myslím, že to je tiež obsahnuté eh, v pozmúcu návrhu 72 ktorý spravodajcu nášho, takže ďakujeme za spoluprácu a myslím, že rokovania o kompromisu budú aj naďalej pokračovať. Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto vyjadriť ešte menej niektorého z ďalších tieňových spravodajcov. Áno, mene EKR, nech sa páči. Áno, ja hovorím v mene pána Jackeviča, ktorý je našim tieňovým spravodajcom, ktorý bohužiaľ dnes nemohol prísť. Poprvé by rád poďakoval spravodajkyni a tieňovým spravodajcom za spoluprácu a debate o to, čo je dôležité pre členské štáty Rovnako by chcel povedať niečo k tým posledným verziám kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Mm. Máme ich dokopy 8 a EKR a môže podporiť 7 a 8 bez ďalších pripomienok, ale ľutujeme, že niektoré z našich pripomienok neboli zohľadnené chceli sme poďakovať spravodajkyni a sekretariátu za, za to, že ste nám vyšli v ústrety v rámci kompromisu 4, kde chceme hlasovať o našom pozmeňujúcom návrhu 29 ako o doplnení kompromisný návrh 5. Musím povedať tiež, že pán Jackevič je trochu sklamaný. E, spravodajca e, e, ho vypracoval z ohľadu na názory politických skupín. Zameriava sa na malé stredné podniky. Bohužiaľ, jeho pozmeňujúci návrh 38 bol z kompromisu vymazaný. Pán Jackevič bol rád zapojený do pôvodnej tvorby tohto kompromisu, ale ak tento pozmeňujúci návrh tam nebude, ak bude teda vylúčený, tak tento kompromis bohužiaľ nebude môcť podporiť. Offset sú dôležité súčasti, no aj dôležité, aby postupné zrušenie má dlhodobejšiu perspektívu, len keď európsky trh bude rovnomernejší rozvinutý a nebudú tam také obrovské nerovnáhy. Je mi ľúto, ale ak v kompromise 5 toto vymazanie ostane zachované, tak pravdepodobne pre EKR to bude neprekročiteľná hranica. Má viacero oveľa viac pripomienok k ďalšiemu kompromisom. Ku kompromisom 2 a 6 zdôrazní problematické miesta e-mailom, ale chápame, že tieto podporujú, podporujú ostatné skupiny, takže požiadame sekretariát o hlasovanie počastia v každom, ale to ešte spravodajkyni oznámime e-mailom a to toľko pripomienka pána Jackeviča. Ja by som chcel povedať, ja, ako koordinátora kár tiež ešte niečo, e, ja mám isté obavy, ako sa táto vec vyvíja tiež. Ja sa obávam, že toto je europeizácii európskeho, teda verejného obstarávania. A ja si nemyslím, že toto je veľmi rozumný spôsob, ako postupovate. Ja mám tiež teda isté obavy a z hľadiska Ďakujem pekne. Chcel by sa vyjadriť niekto v mene politickej skupiny ALDE, GUE, Zelených. No dobre, takže slovo dostane opäť spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne v mene eh, SAD a EKR. Áno, je pravdou, že nie všetky pozmeňujúce návrhy boli súčasťou kompromisu a preto môj hlavný cieľ zostáva rovnaký. Je to spoločný cieľ, myslím tak, že ja by som rada tento spoločný cieľ udržal v kompromise. Sergio Gutierrez hovorí o hospodárskej kríze a následkom toho škrtania rozpočtu na obranu. Hovorí o pozmeňujúce návrhu 72. Tento už je súčasťou kompromisu, takže myslím, že tento bod sa dá pomerne jednoducho objasniť. A je skutočne dôležité podporiť malé a stredné podniky, takže súhlasím s tým. No a čo sa týka pripomínienok pána Jackieviča a tieňových spravodajcov a tieňového spravodajcov koordinátora. Áno, ja vidím, že offset sú červenou líniou, čo sa týka schválenia tohto návrhu, ale musím jasne povedať, že tento postup je pomerne eh, komplexný, nie úplne jasný, takže ja myslím, že to neslúži zjednoteniu fragmentovaného trhu musí byť zjednotený, pretože výdaje sú veľmi vysoké a efektivita nie je zaručená. Preto lepšia spolupráca je absolútne nevyhnutná. Je to jasné, neznamená to e, zjednotenie, znamená to lepšiu koordináciu, e, plánovacie postupy musia byť koordinované, musíme vedieť, aké výdaje sa plánujú a myslím, že toto je treba urobiť na úrovni EÚ, pretože inak budeme čeliť neočakávaným eh, zbytočným výdavkom. Takže eh, je potrebné financovať eh, jeden projekt v jednej krajine. Bolo by dobré verejné obstarávanie a vytvoriť elektronickú platformu na to a tak, aby to bolo transparentné. No a súhlasím, existujú niektoré krajiny, ktoré sú znevýhodnené eh, kvôli tejto problematike, ale musia byť nejak inak kompenzované. No a čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, v kompromise číslo 6 nesúhlasím úplne, pretože pripomienky pána Jackeviča sú tam zohľadnené Podporujem a myslím, že treba tie veci osobne vyjasniť a je mi ľúto, že EKR nepodporí toto stanovisko, pretože si myslím, že toto by mohlo byť spoločné stanovisko. Ďakujem pekne. Áno, chce, chce ešte nieko vyjadriť? Áno. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa ospravedlňujem, že som prišla neskoro, ale mala som problémy kvôli ústej doprave. A chcela by som poďakovať spravodajkyni za jej snahy e, zohľadniť rôzne názory. Myslím, že v mnohých ohľadoch je to veľmi citlivá oblasť pre väčšinu členských krajín, hlavne pre tie, ktoré nemajú veľkých dodávateľov braných zariadení. A za to som vďačná. Dovolte mi sústrediť sa stručne len na jednu vec, kde som ja predložila pozmeňujúci návrh. Je to odsek 5 v otázke offsetov. Zatiaľ, čo súhlasím so spravodajkyňou, že možno to nie je najlepší systém bez jasných alternatív, hlavne pre menšie členské štáty. Je to jediné stanovisko, ktoré máme teraz. Ich postupné rušenie bez adekvátnej alternatívy, ktorá by sa dala použiť, e, bude zlou pre obranný priemysel a hospodárskú situáciu v niektorých členských krajinách. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že komisia e, tam chce dať e, dodávateľské a subdodávateľské ustanovenia, avšak tieto sa v praxi prakticky nevyužívajú, pretože sú administratívne veľmi komplikované. Členské štáty tvrdia, že v prípadoch, kde subdodávateľské ustanovenia sa uplatňujú, tak verejné obstarávanie je drahšie a vyžaruje si dlhšiu dobu trvania. Subdodávateľia musia čeliť vyššej administratívnej záťaži a často nedokážu čeliť týmto výzvam. No a to je deprimujúce a nereaguje sa na tento problém. Čo skoro nebudeme mať žiadne na jednej strane no a na druhej strane nebude žiadna relevantná náhrada. A tak e, to by sa nemal rozvíjať. Vyvážený a rastúci obranný trh v Európe. Dúfam, že to bude zohľadnené v záverečných kompromisoch. A bola by som, e, alebo v tomto ohľade by som chcela požiadať o zmenu kompromisu 5 v porovnaní so súčasnou podobou. Rovnako dúfam, že Európska rada k tomu príjme nejaké kroky na samite a nájde lepšie spôsoby, ako prepojiť obranu a ďalšie vládne politiky v členských krajinách. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa ešte raz za neskorý príchod. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Ďalším bodom je výmena názorov o šírenie satelitných údajov získaných pozorovaní Zeme na obchodné účely. Je to návrh smernice. A gestorským výborom je výbor ITRE. A spravodajca za našu skupinu je Jens Nielsen, ktorý tu nie je dal nejaké poznámky Katrine. Styler, ktorá prehovorí jeho mene. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne kolegom. Mám ja svoje poznámky, ktoré vám prečítam. Rád by sa ospravedlnil za to, eh, rád by sa ospravedlnil, pretože musí mm, byť na ministerskej schôdzky, schôdzke v Štokholme. Nesmírny priemysel je jedným z najrychlejšie rastúcich trhov eh, globálne aj v Európe. Rozvoj európskeho vesmírneho trhu a, s príslušnými službami, produktami je narušený absenciou a neexistenciou právneho rámca v Európe. A súčasná návrh smernice o šírení satelitných údajov získali pozorovanie Zeme na obchodné účely sa snaží vyriešiť tieto otázky. Európska komisia si myslí, že spoločná európska legislatíva je nevyhnutná na zaistenie e, voľného pohybu satelitných údajov, e, uľahčenie prístupu na trh a vytvorenie rovnakých podmienok pre hospodárskych operátorov. To musí byť dosiahnuté a súčasne treba zohľadňovať národnú bezpečnosť a záujmy národnej bezpečnosti, národnú suverenitu a, a bezpečnostnú a obrannú politiku. Toto je náročná rovnováha, pretože satelitné údaje sa, um- samozrejme sa dajú použiť na vojenské aj civilné účely. V všeobecnosti spravodajca si myslí, že návrh má a potenciál dosť prispieť k dosahovaniu cieľov a je jedným z dôležitých aspektov vesmírneho sektora. Cieľom je konštruktívne pracovať s týmto návrhom a dosiahnuť vyváženú smernicu spolupráci s radou, komisiou a všetkými relevantnými aktérmi. Európsky parlament vykonal e, počiatočnú analýzu návrhov a spravodajcovia, tieňoví a konzultovali rôznych aktérov a dosiahol sa konsensus k tomu, že má byť vytvorený spoločný trh, posilnený vesmírny sektor a budeme vytvoriť trh na satelitné údaje. Avšak spätná väzba je trochu zmiešanejšia a preto spravodajcia chcú ďalšie objasnenia a zlepšenie návrhov komisie. My sme predložili pracovný dokument, ktorý sme rozdali dnes členom tohto výboru, kde sa identifikujú niektoré z hlavných bodov, ktoré treba ďalšiu prácu. No, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia navrhujú viacero zlepšení. Niektoré z nich uvediem, na ktoré chce upozorniť spravodajca. Európsky parlament a analýza dopadovej štúdie Európskej komisie identifikovala niektoré nedostatky v prípravnej fáze obavy, patria, patria sem problémy, definície, hodnotenie dopadu je hlavne kvalitatívne, a analýza nákladov a prínosov je nedostatočná a obmedzená je veľmi malá, veľmi málo aktorov bolo konzultovaných jeden z aspektov, o ktorom sa hovorila, či, či je e, tu problém vnútorného trhu na vyriešenie, nie je úplne jasné, aké bariéry existujú na e, vnútornom trhu a čo sa dá zlepšovať. Všetky aspekty neboli prediskutované, nie je jasné, či povinnosť e, detailného screeningu a proces autorizácie by nezvýšil neprimerane náklady. Hlavným cieľom smernice malo byť vytvoriť jednotý trh, mm, posilniť technologický rast a inovácie v rámci priemyslu. A malo by, sa to, malo by to pozitívne ovplyvniť ďalšie sektory hospodárstva ako polnohospodárstvo, malý obchod, urbanizmus, ropný priemysel, telekomunikácie a tak ďalej. Postupy, ktoré, ktoré navrhuje smernica, a ktoré spomalujú a tie treba zmeniť. Byrokratická záťaž musí byť e, zmenšená kvôli šíreniu na trhu a rastúcemu sektoru. Obavy z národnej bezpečnosti samozrejme sú veľmi dôležité a musia byť zvažované vyvaženým spôsobom, tak ako to ukazuje v skúsenosti USA, e, je tu tiež, sú tu tiež veľké záujmy, aby sa rozšíril trh satelitných dát a aby sa posilnil domáci priemysel a tento aspekt musí byť no, ako prioritou. No šírenie satelitných údajov z tretej krajiny, z tretej krajiny si zaslúžuje veľký, veľkú pozornosť. Komisia musí vysvetliť, ako sa dá predchádzať narušeniam vnútorného trhu, čo by znevýhodňovalo európsky priemysel. Ďakujem pekne, Ďakujem pekne, kolegovia. A ja som si celkom istá, že spravodajca Jens Nielsen rád uvíta vaše komentáre. for the EPP. Za EPP. Ďakujem pekne. ďakujem najmä za skvelú prezentáciu. Možno trošku pochybujem o obsahu, ale prezentácia bola skvelá. Prečo váham? Pretože ak si správne pamätám, tak toto bol jeden z návrhov, ktorý sa objavil počas refitu. A teraz to dokonca e, si prevzalo IMKO, potom bol hlavným výborom, bol hlavným výborom ITRE a potom povieme, že sa chceme venovať ďalším veciam a pochybujeme neustále. Čo sa teda teraz deje? Ak sa chceme venovať vypracúvaniu, rozširovaniu vnútorného spoločného trhu, tak musíme na tom pracovať. A ak vravíte, že niektoré krajiny to robia na svoje vlastné tričko, čo to vlastne znamená? Že to je nesprávne smerovanie. Toto je um, vytváranie politík. Už by sme nemali zapájať ďalších aktérov potom to vyzerá, že budeme viac robiť, ale menej sa dozvieme. Ale toto nemôže byť výsledkom našej debaty. Čiže môj pohľad za politickú skupinu EPP znie, máme viac dôvodov na to, aby sme povedali, že treba intervenovať už v tejto skorej fáze, čo sa týka nariadení, treba niečo konkrétne navrhnúť a netreba znovu nechávať na komisiu, aby e, vypracúvala počas jedného roka ďalšie štúdie. Myslím, že e, výsledkom práce komisie by bolo. Viac by pracovali, ale dozvedeli by sme sa menej. Ja by som očakával od spravodajcov, že budú prezentovať silnejší názor a väčšiu podporu pretože my formulujeme potom náš názor, či chceme mať takéto nariadenie a či sa chceme uberať týmto smerom. Prepačte, ide o smernicu, opravuje sa rečník. Čiže chceme ísť týmto smerom? Áno, chceme. A potom môžete povedať, až kam chceme zájsť. To je potom ten druhý spôsob. Ale samotný rámec by mal byť jasný. Mali by sme tam mať pridanú ekonomickú hodnotu e, týchto činiteľov, pretože my sa budeme venovať dátam, dokonca téme big data a toto bude potom kľúčové, avšak nevieme, kde všade sa použijú od 10 rokov alebo agregované dáta. Takže prosím, zrýchlite to. I'm feeling having this ja som si vypočula teraz aj spravodajcu, aj tieňového spravodajcu za EPP a ja mám dojem, že my všetci súhlasíme s tým, že súčasná verzia e, tohto návrhu od komisie má určité výrazné nedostatky a naozaj by sme sa mali poradiť o tom, či práca komisie sa oberá správnym smerom. E, nepresvedčila ma logika, ktorú prezentuje komisia, že tento návrh tak ako teraz vyzerá, bude mať pozitívny vplyv na trh alebo zvýši zisky, počet pracovných miest a rast. Taktiež som si niecelkom istá, že to pomôže zabezpečeniu um, ochrany uh, osobných údajov Zdá sa, že eh, sú citlivé eh, že sú, že sú citlivé len eh, údaje s vysokým rozlíšením zo so satelitov, ale táto informácia nie je správna. Vôbec to nie je aktuálne. Ak sa tomu budeme venovať, tak potrebujeme európske riešenie. Priemysel európskych satelitov je jedným z našich najväčších úspechov. Rastie potreba po komunikácii, po takýchto technológiách a toto je jeden z našich najrychlejšie rastúcich sektorov. Musíme zabezpečiť, aby sme vytvorili takú fungujúcu legislatívu, ktorú je možné aktualizovať vtedy, keď bude treba a aby sme zabezpečili e, schopné výhody pre náš priemyselný sektor. Musíme zabezpečiť, aby sme sa venovali otázkam ochrany, aby sme e, tieto dáta dali k dispozícii, avšak nie som presvedčená o tom, že práve táto súčasná snaha to zabezpečí. Čiže plne súhlasím s tým, čo povedal spravodajca o tom, čo sa objavuje v návrhu. A ja sa pamätám, keď sa tu komisia objavila um, v rozprave, tak tvrdili, že uh, len údaje od komerčných subjektov uh, z Galilea by tam nemali byť zahrnuté, to sa mi zdalo dosť zvláštne, len niekoľko krajín však má k dispozícii zatiaľ takéto komerčné údaje. Myslím, že sa musíme veľmi hlboko zamyslieť nad tým, či to zašleme naspäť na ďalšiu analýzu, ale je pre moju skupinu dôležité, aby akákoľvek legislatíva v tejto oblasti neblokovala ďalší technologický vývoj a aby sme sa nedostali do um, ekonomického závozu a aby sme zabezpečili ochranu údajov, pretože sa tuto sústredujeme len na jednu definíciu a na, nie na záležitosti, ktoré uh, súvisia e, s údajmi v bežnom rozlíšení. Tiež spravodajca za Alde tu nie je. Chcete hovoriť za Alde? Prosím, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem spravodajcovi za úvod. Ja hovorím v mene Antenasa Golgu, ktorý sem bohužiaľ dnes nemohol prísť. Takže v jeho mene by som rada odvzdala nasledujúci komentár. V zásade Antonás víta pokus komisie, aby sa posilnil rast a konkurencieschopnosť eh, na eh, trhu s eh, pozorovacími údajmi, avšak nie je presvedčený o tom, že prístup komisie je správny. Veľmi dúfa v to, že komisia zodpoveda niektoré z jeho otázok. Pán Goga si myslí, že komisia by mala predložiť jasné dôkazy o tom, že fungovanie e, vnútorného trhu je zablokované um, chýbajúcou legislatívou a taktiež by malo byť e, zabezpečené, že tento návrh e, by nebol konkurenčnou nevýhodou na svetovom trhu pre európske podniky v súvislosti s týmito sprístupňovanými dátami je potrebné brať do úvahy určité bezpečnostné obmedzenia. Nehľadiac e, na sprostredkovateľov týchto údajov na jednotlivých, v jednotlivých členských štátoch je potrebné zabezpečiť ochranu Ak navrhované systémy by dovolovali eh, zrýchlenú autorizáciu, než eh, súčasné, existujúce v členských štátoch. Bolo by to dobré, avšak doteraz to nie je jasné, či sa to podarí zabezpečiť. Prečo bola vybratá práve 7-dňová lehota pre autorizáciu? Bolo by dostatočné, keby sa členské štáty rozhodli, že budú konzultovať s kompetentnými orgánmi v jednotlivých členských štátoch. Taktiež chcel uviezť, že je otvorený diskusii, ale myslí si, že komisia by mala poskytnúť dôkazy o tom, že tento e, návrh, e, že toto nariadenie nie je príkladom toho, čo voláme smart regulation, čiže mudrý užitočný legislatívny návrh. Ďakujem. Za zelených tu máme prihláseného rečníka, ktorý tu nie je. Chce sa ešte niekto ďalší prihlásiť. Komisia, e, chcete odpovedať áno? Ja si myslím, že je to Augusto González. Áno, vítame vás, pán González. Thank you, madam. Um... Ďakujem, pani predsedníčka. Komisia berie na vedomie obavy, ktoré vyjadrili rečníci. Ja by som rád uviedol niekoľko bodov veľmi stručne. Čo sa týka otázky, či toto je prínosné pre trh alebo nie, ja myslím, že je potrebné zdôrazniť, že toto je rastúci trh avšak stále malý, ale s veľkým potenciálom. A máme tu situáciu, kedy najmä bezpečnostné e, dôvody e, sú dôvodom, prečo e, nie sú sprístupnené satelitné údaje s vysokým rozlíšením. Prečo vlastne? E, pretože členské štáty sa tak rozhodli, tieto, spre, tieto vlastne prevádzkujú tieto satelitné systémy. E, údaje z nižšieho rozlíšenia sú bežne voľne prístupné. Taktiež by to mohlo generovať však určité bezpečnostné problémy. Je náročné um, zablokovať niečo, čo už je k dispozícii, je, dôlež- je to dôležitý prvok. Ak uh, by firmy sa dostali, uh, dokázali generovať zisky, tak to bude len v prípade údajov s vysokým rozlíšením. Všetky firmy, ktoré fungujú v tomto sektore, sú skôr menšie Mali by sme zabezpečiť, aby každá firma v každej z 28 členských krajín mala k dispozícii lepší, rýchlejší prístup k satelitným údajom s vysokým rozlíšením, aby bezpečnostné otázky neboli prekážkou a taktiež neboli dôvodom omeškania v My chápeme že toto sú dôležité oblasti, ktoré, o ktorých ešte stále diskutujeme. Ja som si istý, že komisia e, vám bude môcť dať k dispozícii ďalšie analýzy a uistenia. Sme presvedčení o tom, že e, sektor bude e, z toho profitovať, keď budú k dispozícii ľahšie, rýchlejšie, jednoduchšie údaje zo satelitných um, zariadení s vysokým rozlíšením. Ďakujem. Thank you for... Ďakujem za komentáre. Máme tu konečnú lehotu pre návrh tejto správy, to je 12. mája a 4. by bola rozpráva, 4. júna. pre posúdenie, e, lehota pre posúdenie 4.6. prepačte. A ak spravodajca e, by chcel zohľadniť časový harmonogram, tak sa to musí dostať do výboru cez koordinátorov a potrebovali by sme sa pozrieť na to, ako by sme hlasovali v IMKU pred tým, než sa uskutoční hlasovanie v ITRE. Pretože v momente, e, keď bude hlasovať ITRE, a to je 22 septembra, tak už na tom nič nezmeníme. Čiže môžeme my hlasovať skôr? Mm. Áno, máme naplánované um, rokovanie na skorý dátum v septembri, ale podľa mojej skúsenosti je dosť náročné sa skonsolidovať uh, práve v týchto prvých septembrových týždňoch budeme um, na stretnutí koordinátorov o tomto ešte diskutovať. A teraz prechádzame k stanovisku pani Styler o zariadeniach spalujúcich plynné paliva. Toto je uh, veľmi zaujímavou témou pre výbor. Je tam 200 pozmaňovacích návrhov a 4 kompromisy. Ďakujem pekne spravodajkyni vopred. Ďakujem pani predsedníčka a ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Toto je diskusia o kompromisných pozmaňovacích návrhov máme 4 a na rokovaní e, tieňových správodajcov 21. 31. marca sme o tom rokovali. Pôvodne sme navrhovali koncepciu, ktorá sa venovala určitým únikom under leakage of concentration of all any substances harmful for health and safety. Ja som to teraz citovala z textu. Tieto kompromisné návrhy sa opierajú o túto vetu. Jeden z článkov, ja myslím, že to je 12.9,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 by e, zodpovedala tomu, čo už sa uviedlo, čiže myslím si, že je to skôr pozmaňovací návrh 2.9 než 12.9, opravuje sa rečnička. Ide najmä o označovanie a uvádzanie na trh, čo sa týka uvádzania na trh v rámci EÚ a ďalších úprav a zariadení. Nemáme na to zvláštny odsek. 11 e, prepačte, 18.9, tak to je označovanie. Ďalšie zmeny sú, sa týkajú e, článku 18 odseku 1. E, označovanie by malo byť e, jasné, dobre viditeľné. Ak takéto niečo nie je možné, tak označovanie značkou CE by sa malo vyriešiť inak, čiže e, z 18.3 by sa potom stalo 18.2. Potom tu máme pozmaňovacie návrhy týkajúce sa 2.1.8 o technických údajoch. Ja si myslím, že toto sa týka kompromisných návrhov 3 a 4 a celkového článku 18. Ja som pripravila predbežný hlasovací zoznam. Ja sa snažím e, zohľadniť také množstvo e, pozmeňovacích návrhov od kolegov, ako je to len možné. Avšak, bohužiaľ, 211 až 215 a 226 nemôžem e, podporiť. Ja si myslím, že rozsah pôsobnosti súčasného textu toto vylučuje a 229 tiež nemôžem podporiť, pretože si myslím, že toto zodpovedá už súčasnému textu návrhu. Ak kolegovia ešte cítia potrebu diskutovať, tak, tak samozrejme môžeme urobiť. E, ak by bola potreba v článku 12.9 ešte sa tomu venovať, som tomu otvorená. a budeme stanovovať e, lehoty na začatie rokovaní a ja verím, že začneme rokovania v rámci trialógu s radou stanovených dátumoch a ďakujem vám za spoluprácu, pani predsednička. Odovzdávam slovo. Mr. Bursoy, thank you. Lambert. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Listoroj, nech sa páči. V každom prípade skladám podporu jednak a teda eh, obdivujem, akým spôsobom ste prezentovali aj ako ste tú prácu vykonali. Súhlasíme aj s tými ústnymi pozmeňovacími návrhmi. Je jasné, že musíme inteligentne premyslieť takéto ústne pozmeňovacie návrhy, ale nemyslím, že by to príliš poškodilo, ale myslím, že máte našu všeobecnú podporu. Ešte mimochodom hovorí pani Stiller, pán Fanny Stelroy e, sa vybral na veľmi zaujímavú cestu do výboru regi do Eidhovenu. To je len tak mimochodom, ale myslím, že tá návšteva bola taká úspešná a to bola jedna z našich stratégií do tej práce v teréne, a tomu sa naozaj musíme venovať ešte niekedy inokedy tej delegácii alebo tej návšteve. Dobre hovorí pani Word za ECR, pán Dalton. Veľmi rýchlo hovorí rečník pán Dalton. Som spokojný s kompromismi a my teda ten návrh podporíme. Ďakujem, pani Charanzová. Ďakujem, pani predsednička nadvezujem na tie poklony, ktoré tu už vysekali všetci predchádzajúci, tak aj ja skladám poklonu a tiež by som poďakovala komisii za jej pomoc, hlavne v tom článku 18, kde ja som predložila istý návrh a oceňujem ten spôsob, ako k tomu komisia pristúpila. Mám niekoľko námetov či pripomienok k hlasovaniu, keď hovoríme o tom príklade, keď pri niektorých bodoch môžeme hlasovať blokovo a, a tam by som ešte ja v týchto bodoch e, pridala zo pár mojich názorov či nápadov. Pán Pascal Duran, áno. Len by som dodal ďakujem znovu za tú vynikajúcu prácu a podporujeme všetky kompromisné pozmeňovacie návrhy. Myslím, že rýchlejšie a stručnejší som už nemohol byť. Ďakujem, hovorí pani Ford. Európska komisia, zastupca, chce niečo dodať? Veľmi stručne, áno. Všetci ste boli struční k tým kompromisom Komisia tiež ich môže podporiť, nebudem komentovať 229, pretože aj pani Steller povedala, že ho nebude podporovať, tak tým pádom sa nemusím ani tomuto pozmeňovaciemu návrhu venovať. Spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem, chcela by som všetkým kolegom poďakovať. Pokračujeme v tej práci. Celá séria pozmeňovacích návrhov žiaľ nemohla byť prijatá, pretože ja som to nezvládla, ale určite vo štvrtok môžeme hlasovať a môžeme k tomu pristupovať komplexne a čím skôr sa prepracovať k trialógu. Ďakujem. Pani eh, Ford, sekretariat mi práve povedal, že hlasovacie zoznamy budú mať celú sériu blokov, kde môžeme rozobrať určité návrhy spolu spoločne a to e, pripravujem aj v prípade mojej správy a teda dúfam, že to štvrtnejšie hlasovanie bude efektívne a rýchle. Hoci sa musím priznať, že som si už užila aj to, že ako náhradnička som hlasovala v inom výbore a 20 minút Eh, trvalo len, kým sme si zasadli a potom, eh, až potom som zistila teda, ako efektívne my robíme to hlasovanie. Tak ďakujem všetkým kolegom za ich svižnú a premyslenú prácu. A teraz rôzne otázky, bod 10. Ako náhle tu budú všetci koordinátori, tak budeme pokračovať v schôdzi koordinátorov.